Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom, odporúčanie pani Ulrika Lunáček a to jej dávam slovo. Nech sa páči, pani Lunáček. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pán komisár, vážení kolegovia, ako e, podpredsednička tohto parlamentu, e, ktorá zodpovedá za Sacharovú cenu, chcem práve poukázať e, laureáta z 88. roku Ibrahima Rugovu, ktorý zomrel v roku 2006. Ešte stále je symbolom nezávislosti Kosova a nez- nenásilného boja. Bol to veľký vodca kosovských Albáncov a chcem si teraz pripomenúť jeho pamiatku na začiatku tejto rozpravy. Čiže dohoda o stabilizácii a medzi EU a Kosovom sa prerokovávala medzi oktobrom 2013 a májom 2014 a na začiatku, teda v maji 2014, rada súhlasila s tým, že sa to podpíše 22. oktobra 2015 a bolo to podpísané, teda dohoda bola podpísaná tu, v Štrásburgu 27. oktobra podpísali ju pani Federica Mogherini a potom vy, samozrejme taktiež pán Johannes Hahn v mene EÚ a za Kosovo to bol predseda vlády Isa Mustafa a minister pre európsku integráciu Bekim Čolaku. Teraz E, pokiaľ je o Národné zhromaždenie Kosovskej republiky, to ratifikovalo túto dohodu 2. novembra 2015 a teraz je na nás, aby sme my zajtra zahlasovali za túto e, dohodu o stabilizácii a pridružení medzi EU a Kosovom a potom môže táto zmluva vstúpiť okamžite do platnosti. Toto je historická chvíľa pre Kosovo, pretože to poprvý raz, čo EU a Kosovo vlastne budú mať zmluvné vzťahy navzájom. Je to prvý oficiálny formálny krok ku integrácii e, Kosova do EÚ, aby sa mohlo Kosovo stať členom EÚ. Áno, trvalo to nejaký čas, pretože Kosovo ako nová krajina vlastne získala nezávislosť len pred 8 rokmi a aj rade nie trvalo nejakú dobu, kým sa sem prepracovala. Ale chceme poukázať na tých 5 e, členských štátov, ktoré ešte neuznali Kosovo. Dôležité je, aby aj tieto e, vyjadrili súhlas a myslím, že aj to je veľmi dôležitý krok. E, chcem ich týmto cestou vyzvať, aby uznali Kosovo. Kosovo. Niektoré z týchto krajín vyslali svojich ministrov na návštevu do Kosova. Tak prosím vás, nech sa páči, uznajte Kosovo, túto najmladšiu krajinu v rámci EÚ určite to nebude bolieť a ľuďom to pomôže. Takže o čom je táto dohoda? Tak som povedal, je to poprvýkrát, čo zmluvné vzťahy umožnia e, politický dialog, obchodnú integráciu a nové formy spolupráce. Týka sa mnohých sektorov, posilenia demokratických zásad, ľudských práv, ale ide aj o vytvorenie rámca pre spoluprácu v oblasti vzdelávania, energetiky, životného prostredia, spravodlivosti a vnútorných vecí aj v ďalších oblastiach. Navyše sú tu samozrejme práva aj povinnosti a vytvára sa tu stimul pre implementáciu a inštitucionalizáciu reforiem. Kosovo ešte potrebuje reformy a vláda teda musí pokračovať ďalej. Vytvára sa tu aj príležitosť pre investície a zároveň dobrá správa a riadenie štátu sa taktiež vyžadujú, a to podľa noriem EÚ. A navyše e, vytvára sa, vytvárajú sa príležitosti pre zintenzívnenie kontaktov medzi ľuďmi, a medzi odborníkmi v oblastiach, v sektoroch ako sú vzdelávanie, životné prostredie, ale aj v oblasti boja proti zločinnosti a pašovaniu, ale aj v oblasti kultúry. A ďalej sa posilňuje, je tu priestor pre posilňovanie vzťahov medzi teda so susednými krajinami, čo taktiež prispieje k stabilite v regióne. Samozrejme, že táto vzájomná výmena medzi ľuďmi a občanmi si vyžaduje, aby aj Kosovo a EU išli cestou liberalizácie. Kosovo je jedinou krajinou v, v tomto regióne, kde občania nemôžu voľne cestovať. Sú tam uzavretí. Takže táto liberalizácia víz je veľmi potrebná a bolo by dobre, keby to bolo hneď už v nastávajúcich mesiacoch. Ďakujem. Ďakujem pekne pani poslankyni Lunačekovej za tieto úvodné myšlienky a teraz dám priestor pánovi komisárovi Hánovi, ktorý vysloví svoje názory v mene komisie. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, ctení poslanci. Dovolte by som úvodom vám poďakoval za prejav podpory pokračovaniu ďalšieho rozvoja e, e, vzťahu medzi Úniou a Kosovom. Chcel by som e, poďakovať výboru INTA a pani spravodajkyni Lunečik za túto podporu. Zajtrajšie hlasovania o dohode o stabilizácii a asociácii s Kosovom svedčia o tomto pokrokom. Táto dohoda je milníkom vo vzťahom medzi Úniou a Kosovom a má obrovský význam e, z hľadiska budúcnosti Kosova a celého Balkánu. E, táto dohoda je prvým zmluvným vzťahom, ktorý e, spája Európsku úniu a Kosovo, umožňuje Kosovu pripojiť sa ku zvisku tohto regiónu a mm, e, mm, mať e, možnosť e, poženať plody mm, spolupráce a mať európsku perspektívu, ktorá znamená mier, stabilitu, prosperitu, čo je náš vzájomný cieľ. Táto dohoda pomôže Kosovu realizovať potrebnú hospodárskú reformu na základe právneho štátu. Toto zabezpečí predvydateľnejšie podmienky pre podnikanie a zabezpečí hospodársky rast a pracovné miesta. Táto dohoda e, umožňuje vytvoriť stabilný právny rámec a zabezpečiť aproximáciu s európskym právom a normami tiež podporí voľný pohyb tovaru, služieb a kapitálu a ráta e, s, e, s prísnejšími normami a nižšími cenami pre kosovských občanov mal by stimulovať po napredovanie v oblasti energetiky a dopravy e, na základe integrácie do európskych e, trhiev a posilnenie infraštruktúry. Táto dohoda by mala posilniť aj regionálnu spoluprácu. Podľa tejto dohody e, Kosovo sa zaviazalo, že viditeľne a trvalo vylepšie vzťahy so Srbskom. To je zásadou našej dohody pokračovania dialogu e, so Srbskom, e, ktorý sprostredkúva Únia, je právne záväzná. E, Kosovo musí implementovať túto dohodu a snažiť sa o ďalšie dohody, ako sme mohli vidieť počas ostatných mesiacov. Niekedy to znamená aj zložité rozhodovanie a potrebu hľadať kompromis. Záverom by som chcel podotknúť, že táto dohoda obsahuje e, ustanovenia o tom, že Kosovo bude plniť e, prísne e, medzinárodné štandardy, pokiaľ ide o rešpektovanie demokratických princípov. To je veľmi relevantné z hľadiska vízie, v ktorým čelí Kosovo. Znamená to, že inštitúcie, ktoré boli zriadené na zabezpečenie demokratického zriadenia, a ehm, tie sa musia rešpektovať. To tiež znamená, že nie e, e, sme sa braniť ehm, e, voľnému politickej diskusii e, takéto branenie a násilie nemá miesto v e, demokracii. Chcel by som využiť túto príležitosť a vyzvať e, kosovských politikov, aby e, pokojne e, si vymenali e, názory a e, e, e, riešili e, e, svoje e, rozličné názory e, bez e, e obštrukcie, násilia, hrozieb a zastrašovania. Vážna pani predsednička, ctení poslanci, opätovne vás ďakujem za podporu a teším sa na na túto rozpravu. Ďakujem pánovi komisárovi Hánovi za jeho vyjadrenie. A v mene výboru pre medzinárodný obchod dávam slovo pánovi Seinfeldovi. Ďakujem za slovo. Dámy a páni, v mene EPP by som rád vyjadril podporu tejto dohode o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom. Kosovo je malá krajina na Balkáne a je poslednou krajinou v celom rade krajín, s ktorými sme podpísali podobné dohody. Čo ale najdôležitejšie, ako povedal aj pán komisár, táto dohoda nesie v sebe aj celý rad pozitívnych vecí pre EÚ ale vzhľadom na to, že ide o malú krajinu a malý národ, je to dôležité. Možno ide o najchudobnejšiu krajinu v Európe a preto tejto krajine ponúkame príležitosť a podporu a určite to bude aj na prospech EÚ. Ak e, si treba zmeneme len migráciu, ktorá je veľkou výzvou pre nás. Ďakujem pekne. A teraz dáme priestor jednotlivým politickým frakciám. Pán Adaktusson v mene PPE. Teda aj e PPE, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Je to naozaj radosná, priam historická udalosť uzavretie tejto stabilizačnej a asociačnej dohody s Kosovom, ktorá sa čoskoro stane realitou. Táto dohoda je veľkým milníkom pre Kosovo a predpokladá nové možnosti pre ekonomiku tejto krajiny. Až keď bude táto zmluva táto dohoda potvrdená, podpísaná, tak bude jasné, že budúcnosť Kosova je v Európe. Zároveň môžeme skonštatovať, že európska integrácia nemôže byť braná ako samozrejmosť. Je na to potrebná politická vôľa a takisto aj politické rozhodnutie. Ide tiež o implementáciu dohodnutých reforiem a v tejto súvislosti by som chcel povedať, že pani Lunaček veľmi správne zdôraznila dôležitosť intenzívnej práce v boji proti korupcii. Tá je zásadná. Korupcia je zásadnou prekažkou pre ďalší rozvoj Kosova. Politická vôľa môže, a teda musí tiež obsahovať aj realizáciu dohovod, ktoré môžu byť nepopulárne medzi vlastnými voličmi, ale ktoré sú zároveň rozhodujúce pre normalizáciu vzťahov so susednými krajinami. Je to zodpovednosť, ktorá prináleží vláde, ale takisto aj zastupcom opozície. Na záver, teda pani predsednička, by som chcel vysloviť podporu tejto historickej prvej formálnej dohode medzi Európou a Kosovom. Ďakujem. Za SND má slovo pán poslanec Panceri. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Táto dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom predstavuje veľmi dôležitý krok, pretože eh, predkladá také podmienky pre hm, práve e, ten proces približovania sa Kosova a EÚ. Je to vlastne dohoda, ktorá stanovuje zmluvné e, vzťahy, e, ktoré obsahujú politickú oblasť, takisto aj obchodnú oblasť a takisto aj nové formy spolupráci v rôznych sektoroch. Určite táto dohoda je dôležitá, ale nie nevyrieši všetko, pretože situácia v Kosove je ešte veľmi problematická, ako sme to videli aj počas mnohých manifestácií, ktoré sa tam konali. A takisto je potrebné vytvoriť nové demokratické štruktúry v Kosove, aby bolo možné zabezpečiť tú budúcnú výhliadku tak, tejto krajiny, ako aj balkánskeho priestoru. Teraz v súčasnom stave eh, je tá situácia charakterizovaná mnohými problémami, napríklad eh, spojený s migráciou a tak ďalej, pretože z Kosova sa stáva taká delikatná kryžovatka migračných tokov a my musíme naozaj prikladať veľkú pozornosť tejto záležitosti, pretože to môže spôsobiť veľké problémy, aj pokiaľ ide o Európsku úniu. Z tohto dôvodov keď chceme dať svoj plný súhlas tejto dohode o stabilizácii a pridružení. Myslíme si zároveň, že je užitočné, aby sme vyzvali Európsku komisiu, aby Kosovo pomáhalo v, v svojich eh, krokoch, eh, pretože táto krajina by sa mala vážne eh, zamyslieť nad tým, aby sa vybrala cestou reforiem demokratických ako aj inštitúcií. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Dávam priestor pánovi poslancovi Džambaskému za ECR. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Drahý kolega, ja určite, že vítam dohodu o stabilizácii a pridružení EU e a Kosovom. Ja eh, chcem vyzdvihnúť aj prácu pani Lunáček pri príprave týchto pred Kosovo sa nachádza vo veľmi extrémnej ťažkej situácii. Inštitúcie eh, sú pod silným politickým vplyvom, inštitúcie v nie sú nezávislé, nefungujú tak, ako majú fungovať. Nie je tam ani boj proti korupcii, ani proti eh, organizovanému zlož menšinu, čo je veľmi dôležité. Krajina potrebuje naozaj pomoc, aby vytvorila tieto svoje inštitúcie, keďže občania Kosova potrebujú práve možnosti, aby zabezpečili krajine hospodársky rast a vyššiu životnú úroveň. Nikde inde v EU e, vzťahy medzi jednotlivými etnikami nie sú také zložité ako na balkóne. Aby sme sa vykli všetkým, na, všetkému napätiu a všetkým internetickým konfliktom, tak by sme mali na pomoc spolunažívaniu nie len v Kosovu, tých medzi týmito eh, etnikami, ale takisto aj lej eh, v celom balkánskom priestore, tak v Macedónsku, ako aj v Srbsku, všetkým tým menšinám, všetkým tým etnikám, ktoré sa ocitli na okraji. Ďakujem pekne. Slovo má pán Radoš za ALDE a má k dispozícii dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán komisár, v mene ALDE by som v plnej miere rád podporil dohodu o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom. Tiež očakávam, že čoskoro bude podpísaná aj rámcová dohoda o účasti Kosova na aktivitách EÚ. Kosovo očakáva, alebo Sloven, respektíve krajina Češi, e, čeli v dosť nestabilnej situácii a vieme, že Srbsko a ako aj Bosna a Hercegovina neuznali Republiku Kosovo. Stále sú ešte niektoré otvorené otázky a vieme, že sú tam aj politické sily, ktoré si neželajú uznať tento štát a oznamujú taktiež, že niektoré hranice sa pozmenia. Toto by žiaľ mohlo výjsť aj ku konfliktu. Preto je dôležité mať patričnú ambíciu E, pokiaľ ide aj o implementáciu tejto dohody. Nie ide len o hospodárskú dohodu, ale ide aj o budovanie demokratických inštitúcií, o, budo- o posilňovanie e, justície a preto veľa záleží na implementácii tejto dohody. Aj v záujme EÚ, ako aj na prospech občanov Kosova, aby sa tak stalo. Chcem uistiť, že e, Kosovo sa čoskoro pridá k nám. Požiada o členstvo v EÚ. Potom táto krajina sa môže stať stabilnou a celý región sa môže stabilizovať, pretože toto je súčasť Európskej únie, geograficky povedané, a preto aj proces e, pristúpenia musí byť čo najrychlejší. Ďakujem. Ďakujem pekno, pekne a musím povedať pánovi Sanimu, že žiaľ nemôžem udeliť modrú kartu ani jemu, ani niekomu inému vzhľadom na čas, ktorý nás tlačí a musíme dodržiavať žiaľ časový režim. Ale slovo má pán Kúzo na minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani presriačka. Máme zjednotená ľavica, my máme jasný náhľad na Kosovo. Myslím si, že je to štát, ktorý bol ktorý sa ocitol na okraji nášho záujmu a takisto demokratického úsilia. Preto eh, aj Republika eh, eh, Kosovo nie je súčasťou OSN a takisto ani polovica je členov v krajine je v problematickej situácii. Mali by sme, OSN by mala dohľadať na inštitúcie Eh, na politickú dohodu a takisto ako aj eh, Srbská republika, ako aj eh, provinčné úrady ešte stále nenašli politické riešenie pre ich problémy a ponechali zatiaľ súčasné status quo. Za všetkými týmito rozhodnutiami Kosovo ešte stále eh, je v takej eh, v eh, neriešiteľnej situácii. Je tam blízky, máme tam veľký vplyv Blízkeho východu Rúska, ktorý kontroluje energetické základné zdroje, ako aj obeh väčšiny produktov. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dáme priestor pánovi Zerianopolusovi mene nezávislých. Imperialistické protirečenia, ktoré existujú aj v dôsledku geopolitických situácií, to vieme, často vyústiuje aj do vojer, vojen. A je to aj na prospech e, e, investícií a často ale to slúži aj zájmom teda ruskej buržázie. Vojenské intervencie USA a NATO tu vytvorili určitú ochranu, ale e, na druhej strane rozdelili ľudí medzi tých, ktorí sú za NATO a sú pod ochranou NATO a potom ešte sú tam tá, tí, ktorí predstavujú tú novú buržáziu. Ale e, vláda tu akoby nemala vlastnú zodpovednosť. Je tu preto vidno viac irredentizmu a e, sú tu požiadavky o ďalšie a ďalšie teritória a zmeny hraníc a to cestou zjednotiť Kosovo a Albánsko toto by mohlo viesť k ďalším problémom medzi Gréckom a bývalý, bývalými juhoslovanskými republikami. Takže často sa hovorí o tom, že sú tu priatelia Macedónska, musíme vlastne zastaviť kapitalizmus, ktorý vytvára podmienky pre vojny a utečencov. Ďakujem, tým sme došli k záveru e, e, príspevkov za e, politické strany a teraz dávame slovo pánovi Kukanovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. V prvom rade chcem zablahoželať e, vláde aj parlamentu Kosova k tomu, že sa podarilo dotiahnuť túto dohodu do takéhoto úspešného štádia. Zmluvné vzťahy vytvárajú alebo otvoria nové príležitosti na ceste k bližšej integrácii medzi Kosovom a EÚ. Dohoda poskytuje aj stimul pre implementáciu reforiem v Kosove, a je to jedna z tých najchudobnejších krajín v regióne a preto by Kosovo malo vnímať túto dohodu ako príležitosť pre hospodársky a sociálny rast, ale zároveň aj ako príležitosť na podstatnú politickú a inštitucionálnu reformu. Európska únia zdieľa zodpovednosť za vývoj tohto regiónu. Musíme preto e, zintenzívniť naše vzťahy s týmito krajinami a s ich občanmi. Dohoda o stabilizácii a pridružení s Kosovom sa uberá práve týmto smerom a môže viesť aj ku bezvízovým, e, bezvízovému styku s Kosovom a tým sa umožní vlastne daným občanom cestovať voľne do EÚ. Inými slovami chcem povedať aj to, že táto dohoda znamená dôležitý krok, že sme vlastne vytýčili novú cestu a mali by sme urobiť aj ďalší krok a to zbaviť sa bariér, ktoré bráňa voľnom pohybe občanom Kosova. Ďakujem. Ďakujem pánovi poslancovi a teraz dávame slovo pánovi Pikulovi. Máte k dispozícii 1,5 minúty, nech sa páči. Potpisivanje sporazuma o stabilizácii pri družívaniu s Kosovom nakon nepúnych godín. Ďakujem veľmi pekne. Stabilizačná asociačná dohoda s Kosovom má za sebou menej ako rok, rokovania ako vedúci delegácie pre vzťahy s Kosovom. Sa domnívam, že e, zajtra e, zabezpečíme súhlas s podpísaním tejto dohody. To je e, prejavom uznania e, e, podpory Kosovom európskej perspektívy. E, tým vytvoríme zmluvné vzťahy s krajinami eh, Západného Balkánu bez výnimky. Je to dôležitý krok, pretože vytvára príležitosti pre investícii, hospodársky rast eh, eh, prostredníctvom využívania európskych štandardov a práva, ale napredovanie bude závisieť od konštruktívnej spolupráce všetkých politických síl. Nie je to vždy E, e, samozrejmosť. Niekedy vznikajú e, rôzne prejavy obstrukcie a ďalšie udalosti, ktorých sme prednedávno boli svetkami. A nehodí sa to pre krajinu, ktorá má európske aspirácie, Musíme bojovať proti radikalizmu a E, e, terorizmu musíme e, sa snažiť znižiť počet nelegálnych migrantov. Dúfam, že táto prvá dohoda medzi Úniou a Kosovom bude stimulom pre realizáciu inštitucionálnych a ďalších reforiem. Bolo by skvelé, keby najmladší európsky štát mohol využiť európsku podporu na tejto ceste. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Tomašič má k dispozícii na pol minúty. Ďakujem pekne. Snaženie kosovskej vlády e, a o podpísanie tejto dohody je najlepšou zárokou európskej perspektívy e, Kosova. Je to e, nový demokratický štát, ktorý čeli viacerým výzvam a úlohom. Preto je veľmi dôležité, aby vedúci predstavitelia podporovali proces euroatlantickej integrácie. Tento proces je veľkou skúškou pre Kosovo, ale aj Úniu, pretože Európska únia musí preukázať svoje vodcovstvo a spoločnú predstavu o e, susedskom regióne. Keď hovoríme o Kosove, medzinárodn... otázka medzinárodného uznania e, je prvá, ktorá vyvstáva. Nakoľko sme úprimní voči Kosovu, e, hovoríme o európskych výhľadkoch, ale niektoré členské štáty stále neuznávajú Kosovskú republiku táto dohoda je prvým dôležitým krokom a medzinárodné uznanie zo strany všetkých členských štátov je nevyhnutné, preto vyzývam členské štáty, ktoré tak neurobili, aby tak urobili. Ďakujem za toto vyjadrenie pani poslankyne. Teraz máme za nezaradených poslancov priestor pánovi Sinadinosovi. Máte k dispozícii minútu. V júli 99 roku Rada OSN vyhlasila, že Kosovo bude štátom pod riadením Európskej únie a Kosovo bolo vtedy v strede Srbska. 17 rokov potom bitka medzi e, Chorvátmi a e, Srbmi a Eh, otomanskou minulosťou eh, sa pretavila nakoniec do tejto dohody o stabilizácii a pridružení a voľnom obchode. Avšak to nie je správne, pretože Kosovo nie je krajina. Nesmieme na to zabúdať na zločinecké eh, na zločiny Tita, ktoré túto historickú pravdu narušili, ktorí zmenili Kosovo na ozajstné boisko Musíme si uvedomiť a pripomenúť aj, že sa teraz deje niečo, čo môže toto ešte zhoršiť. Toto sa aspoň na, v, zamýšľa niečo podobné urobiť podobným spôsobom. Ako posledný má slovo pán Frunzulika. Nech sa páči. Dámy a páni, všetky tieto krajiny zo západných, západnej Európy sa nakoniec e, tieto západobalskánske krajiny sa pripoja k EÚ jedného dňa. Chcem zablahoželať pani Mogheriniovej tomuto historickému kroku, že sa jej podarilo v Lani v auguste medzi Srbskom a Kosovom dohodnúť úplnú normalizáciu vzťahov, teda medzi Belehradom a Prištinou. A predsa Belehrad neuznal nezávislosť Kosova. Dámy a páni, ešte stále je 5 krajín EÚ, ktoré neuznávajú Kosovo a jeho nezávislosť. Tento mechanizmus, ktorý teraz e, nadobúda platnosť, je, generis, teda je mechanizmus sui generis, ktorý má umožniť približiť Kosovo k rodine štátov EÚ. Čiže aj tie členské štáty musia nájsť spôsob, ako e, začať e, rokovanie s týmto teritoriom z hľadiska vstúpenia do EÚ. A je to paradoxné, keď ho neuznávajú všetky štáty EÚ. Pani predsednička prerušuje rečníka. Vážené kolegyne a kolegie, kolegovia, prejdeme ku postupu Catch the Eye. Najprv má slovo pán poslanec Kelly. Nech sa páči. Veľmi pozorne som sledoval rozpravu a vidím, že väčšina je za, ale sú aj tí, ktorí majú opačný názor a za EPP môžem povedať, že tiež som prívržencom toho, aby sa podporila táto e, cesta Kosova no, povedie to nakoniec zvyšeniu životnej úrovne občanov tejto krajiny a povedie to k oživeniu obchodu, budú sa vytvárať pracovné príležitosti a ľudia sa budú mať lepšie. Verím, že jednoho dňa bude Kosovo plnoprávnym členom EÚ. Chcem povedať, že naša krajina Írsko je malá krajina na západe Európy a sme členom od roku 1973 a máme obrovský prospech z členstva v EÚ. Ani sme E, bola, kedy nesnívali o tom, že budú e, na takej úrovni, ako povedzme aj e, Spojené kráľovstvo. A určite Európska únia má čo ponúknuť. Je to lepšia stabilita, vyššia stabilita, lepšie susedské vzťahy. Určite je to na prospech. Ďakujem pekne, pán poslanec. Teraz dám slovo pánovi Sánimu. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za túto príležitosť, pani predsedajúca. E, takéto dohody o stabilizácii a pridružení sa stavajú už overeným nástrojom. Určite vedú k stabilizácii, demokratizácii pomerov a preto si myslím, že aj je najvyšší čas, aby aj Kosovo mohlo sa začať uberať touto cestou. A Perspektíva zjednodušenia vízového režimu mala by byť taktiež súčasťou tohoto procesu. Vidím, že stále je tam ešte tá prekážka, že 5 členských štátov EÚ stále ešte neuznáva e, nezávislosť Kosova. Takže možno prijatie tohto dokumentu by mohlo znamenať, že e, by sa mohli urobiť korekcie v týchto postojoch z hľadiska právneho i politického. Napríklad Belehrad, Praha, majú tiež e, rokovania o týchto otázkach a určite by sa tým e, zlepšila situácia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz vystupí pani kolegyne Baumans. Uh, Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem uh, pánovi komisárovi. My sme si vypočuli prezentáciu uh, správy pani Lunaček. Ide o dohodu o stabilizácii a pridružení, ktoré je veľmi dôležité. Je to prvá a zásadná etapa, preto aby sme eh, zrealizovali približenie medzi EU a Kosovom. Myslím si, že to stojí za to, aby sme túto dohodu podporili. Najprv by sme sa chceli venovať eh, tejto správe na základe hm, monitoringu z roku 2015. Myslím, že treba zúrazniť pán predseda to, že boli zaznamenané veľké pokroky zo strany Kosova. Musíme podporiť na tejto ceste pokroku túto krajinu. Ďakujem pekne, pán kolega Šoltes. E, Ďakujem pekne za slovo. E, Rád e, by som poďakoval pani spravodajkyni Lunaček za skvelú prácu, ktorá, ktorú odvietla a za jej snahu sformulovať uvedenú správu. Domnievam sa, že z dohodou pri družení má kľúčový význam. Predstavuje E, okno e, e, smerom k celému svetu pre Kosovo. Počas ostatného času prežilo veľmi zložité obdobie. To umožní voľný pohyb tovarov, služieb ľudí, zjednoduší zavedenie bezvizového režimu a táto dohoda otvára príležitosť pre rozvoj energetiky, dopravy a E, umožní riešiť e, ekologické problémy v Kosovo. Treba e, tiež konštatovať, že Kosovo zohráva dôležitú úlohu pri zaistení stability v tomto regióne a je to tiež zodpovednosť Európskej únie. Ďakujem pekne, pán kolega Soltes a záverom postupu, keď aj vystupí pán Obermajer. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nie je žiadne tajomstvo, že väčšina eh, našich občanov vníma militantný islám ako najväčšiu hrozbu a ak chceme eh, vnímať eh, obavy občan, potom približenie Kosova nie je fakultatívne musíme si všimnúť otázku, či nestane sa E, Kosovo prvým islamským štátom e, e, v Európe a Saudská Arábia financuje budovanie najväčšej mešity v Kosove. Nezabudajme, že v tejto krajine sa pachajú viaceré zverstva. Myslím si, že nesmiem pristúpiť na to, aby Saudská Arábia vpasovala trojanského konia podľa mňa e, táto asociácia alebo členstvo je nereálne a mimoriadne nebezpečné. Ďakujem pekne, pán kolega Obermajer. Postup, keďže aj je týmto ukončený. A teraz odovzdávam slovo pánovi komisárovi Hanovi. Ďakujem pekne, vážny pán predsedajúci. Ctení poslanci, e, dohoda o stabilizácie a pridružení medzi Európskou úniou a Kosovom predstavuje dôležitý krok na ceste Kosovo smerom k Európe. Je to významné príspevok k stabilizačnému a sociálnemu procesu pre celý Balkán. Umožňuje to Kosovu, aby sa pripojil k e, e, ostatným krajinám regiónu a mal e, rovnaké výhľadky na budúcnosť. Okrem iného to zahrňa aj jasnú európsku perspektívu v tom zmysle, že ako členský štát Kosovo musí zdieľať naše európske hodnoty, a to zahrňa jasné oddelenie medzi štátom a náboženstvom. A nesmieme na to zabúdať, ale e, ďalšou úlohou je realizácia dohody. E, potrebujeme poskytnúť dostatok času e, pre túto dohodu. Výsledky nebudú očividné i hneď. Dohoda sa musí realizovať dohodnutým spôsobom nie je to panacea všelie, ktorý vyrieši všetky problémy Kosova. Nemám však žiadne pochybnosti o tom, že táto dohoda e, posilní pocit spolupatričnosti a vytvorí spoločnú štruktúru s ostatnými krajinami regiónu. Bude e, to základom toho, e, že Kosovo bude môcť naplniť očakávania občanov na základe mieru, prosperity a stability. Chceli by sme využiť túto príležitosť a opätovne výzvať e, vládu a opozičné síly v Kosove, aby sa posadili za stôl a e, diskutovali o svojich e, problémoch. Politická kríza v Kosove trvá už príliš dlho a Kosovo si to nemôže dovoliť kosovskí politici e, sú e, povinní e, voči svojim občanom súrne hľadať riešenie. Kosovské občania nezaslúžia nič menšie. Rátam s vašou podporou, aby sme pomohli Kosovu sa viac približiť k Európe. Opätovne vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár Hahn. A chcel by som, by som záverom dostať slovo pani Lunaček, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. A teraz prejdem do angličtiny. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, chcem vám všetkým poďakovať. Aj, ďakujem aj tým krajinám, ktoré neuznávajú Kosovo. Ďakujem, že aj vy podporujete túto e, dohodu o stabilizácii a pridružení. To je dôležitý krok. Chcem e, sa obratiť na jedného z tých, čo nepodporovali z GUE. Musím ho poopraviť pretože viac než polovica štátov OSN, 111, už Kosovo uznala. Takže Kosovo e, vlastne sa stáva už členom OSN organizácií. Potom, čo sme si vymenili túto argumentáciu, chcem sa vrátiť k tomu, čím som začala dnes večer. Hovorím o veľkom symbole, kosovskom symbole e, nenásilného postupu. A práve v tomto smere chcem za to, aby e, vzor, ktorý Lubova predstavuje, teda pán Rugova predstavuje, aby sa týmto vzorom riadili opozičné sily v Kosove, pretože násilie nemá miesto e, v tejto mladej republike a na našom kontinente. Na záver mi dovolte ešte povedať niečo úplne iné, a pritom je to veľmi pozitívna správa pre Kosovo. Minulý štvrtok krátky film kosovský, ktorý e, prvý raz e, vznikol v krajine, bol nominovaný e, na cenu akadémie. Je to krátky film a bola by som veľmi rada, keby sa tento film vlastne dočkal toho, že 28. februára mu bude udelený Oscar. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa eh, eh, Lenčík. Rozpráva týmto končená. Hlasovať sa o tom bude zajtra.